Chcel by som teraz prejsť k nášmu programu zápisnica z rokovania zo 17. decembra je teraz k dispozícii. Sú teraz nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Ak nie, tak je zápisnica prijatá. Dziś pani Nicole Sinclair